slobode tlače v Kenii. 6 návrhov, spoločný návrh šiestich politických skupín a tak ďalej, hovorí predsedajúci. Prosím menovité hlasovanie na žiadosť EPPED, takže otváram hlasovanie. Všetci zahlasovali. Končím hlasovanie. 47 hlasovalo, 46 za, jeden sa zdržal, nikto proti, takže veľkou väčšinou prijaté. Takže tým sme ukončili hlasovania a zápisnica tohto zasadnutia bude prijatá na ďalšom zasadnutí parlamentu.